Okay. <laughs> Thank you. Dobre, v poriadku. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Toto je mimoriadná schôdza. Takže e, opäť budeme musieť schvalovať program v schôdze. E, ten program považujem za schválený. Ďakujem veľmi pekne. Dve krátke oznámenia predsedničky. Poprvé, nová lehota predkladania pozmenujúcich doplňujúcich návrhov k návrhu správy programu Únie na podporu osobitných aktivít v oblasti finančného výkazníctva a auditingu na obdobie 2014 až 2020, respektíve auditu. Pán Stolojan ako spravodajca navrhol preloženie termínu, alebo teda lehoty, odloženie 10. jún o 5. To je nová lehota, nový termín Aktualizovaný časový harmonogram bude odkomunikovaný ako zvyčajne. Ešte stále čakáme e, na príchod pána Asmusena, ale mala som pocit, že by sme mohli kľudne začať e, prezentáciou e, pána komisára, tak aby sme nestrácali čas. A dúfam, že do momentu, kedy sa dostaneme k otázkam, už bude pán Asmusen prítomný Každopádne dajme čo skoro vedieť. E, vítajte, pán komisár a takisto neprítomný pán Asmusen. Vítajte na výbore, to je prvá schôdza výboru s trojkou, respektíve s dvoma tretinami trojky tak, ako e, to predpokladá balíček dvoch opatrení, dvojbalíček, aj napriek tomu, že troška predbiehame e, dátum implementácie dvojbalíčka. Dnes chceme diskutovať o Cypre budúce schôdze s trojkou môžu sa sústrediť na konkrétne krajiny, krajinu, ale môžu byť aj všeobecnejšieho charakteru. Našim zámenom je pokračovať v takýchto schôdzach tak, aby sme e, vrhli svetlo na procesy a na metodiky vo všeobecnosti, tak aby občania mali lepší prehľad o tom, ako rozhodnutia prebiehajú. E, som rada, že môžem konštatovať, že otázky, ktoré som včera oznámila, v prítomnosti pána Vysobluma, ktoré boli e, odoslané všetkým, e, ktorí prichádzajú na vypočutia, boli odpovedané zo strany komisie a takisto ECB, e Centrálnej banky Európskej, a boli rozdané včera, neskoro večer. Teda odpovede na tieto otázky, nebudem ich musieť teda znova položiť. Sú tam zaujímavé informácie ešte stále Eh, očakávam na odobrenie štatútu toho dokumentu, pokiaľ ide o tie všeobecné eh, zverejnenia publikácie, ale členovia by to mali mať k dispozícii. Je to spoločná odozva Komisia Európskej centrálnej banky, napriek tomu, že sú tam niektoré veci, eh, ktoré sa týkajú pomoci pri núdzovej likvidite. A odpoveď je vtedy formulovaná s odpovednou inštitúciou ak je nejaká konkrétna inštitúcia, ktorá je zodpovedná, tak tá potom formuluje tento, e, túto odpoveď, ináč je to spoločná odpoveď. A ďakujem pekne za to. Myslím, že dostali sme tým pádom aj odpovede na niektoré z našich otázok. A We, we thought you'd get here by the time I'd finished. Mali, domnievali sme sa, že sa sem dostanete predtým, ako skončím oznámenia predsedničky, takže to je výborné. Vítajte ešte raz na výbore eh, v rámci vašej pozície zástupcu trojky. Vítajte teda na schôdzi, ktorá sa týka Cypru. Teraz najskôr dám eh, slovo Oli Renovi. potom dostane eh, priestor pán Asmusen, potom budú otázky a odpovede v 5-minútových slotoch v súlade s novým formátom a nakoľko e, na dvoch ľudí budete smerovať otázky, tak prosím, e, buďte e, rozumní. Ak použijete 4,5 minúty na to, aby ste nasmerovali svoje otázky na oboch, tak to nebude fungovať. Dostanete odpoveď vlastne od osoby, ktorá je najviac zodpovedná za, nejak, za tú problematiku, ale musíme sa dostať do toho časového limitu. Pre otázky a odpovede je 5 minút. Ak 4,5 minúty vyčerpáte, tak na odpoveď ostane pol minúty. ak e, sa, e, teda budeme sa snažiť pridržať tých pravidel časových a nebudem umožňovať nejaké prílišné e, prečerpanie času. Ďakujem za slovo. pani predsedajúca, a ďakujem za možnosť prediskutovať otázku ekonomickej pomoci Cypru. A zaslali ste aj písomné odpovede na vaše otázky, aby sme to mohli konzultovať. Program bol odsúhlasený v marci a počakalo sa, že prvá tranža pomoci by sa mala zrealizovať niekedy v polovici mája. Vlastne sa týmto zabráni, že by e, Cyprus vlastne dospel k nekontrolovanému kolapsu, čo malo úplne dramatické dôsledky pre cyperských obyvateľov. Kľúčová otázka je, prečo sa vlastne Cyprus ocitol v takéto závažnej e, finančnej situácii, že musel, musel požiadať o podporný program. Prečo trvalo 9 mesiacov odtedy, čo vlastne e, prišla žiadosť o dohode, o dohodu ohľadne takéhoto programu a teda, aké sú kľúčové prvky tohto programu na podporu Cypru. Problémy Cypru sa vlastne nahromadili za celé roky. Začalo to vlastne nadmerným bankovým sektorom, ktorý ťažil e, zo za veľmi atraktívnych e, zahraničných vkladov za veľmi priaznivých podmienok. Bankové problémy, teda problémy v bankách sa zvýraznili vlastne ešte nedostatočnou praxou pri e, riadení rizik. Chýbal náležitý dohľad a vlastne Cyperské banky si nahromadili situácii, kedy boli viac vystavené rizikám. Komisia varovala Cyprus, že tieto problémy sa hromadia a to urobila dosť zavčasu. A dokonca teda vydala aj odporúčania ešte v tomto zmysle v rámci prvého európskeho semestra v júni 2011. Potom v novembri 2011 sme cyperským orgánom oznámili, že program finančnej pomoci je vlastne neodvratný, ak sa okamžite nebudú riešiť pretrvávajúce hospodárske problémy. Nakoniec Cyprus požiadal o finančnú pomoc, ale až v júni 2012, teda v Lani. Je to ozaj veľmi nešťastné, že Cypru trvalo viac než pol roka, kým uznal závažnosť situácie a vlastne aj to, že ten podnikateľský model správania sa bank je neudržateľný. A bolo teda veľmi smutné aj to, že trvalo ďalších 9 mesiacov, kým sa dospelo k dohode v rámci Euroskupiny. Dovolte mi pripomenúť úlohu programov NSM, e ktoré vychádzajú z medzivládnej dohody, že teda sa bude konať v mene členských štátov Euroskupiny keď sa bude e, vlastne vrátane rokovaní o memorande o porozumení ako člen trojky. Takže účelom bolo v prvom rade pomôcť Cypru, aby sa dostal na udržateľnú cestu rastu, po druhé zachovať finančnú stabilitu na Cypre aj v Európe a ďalej chrániť integritu eura a spoločného trhu. Komisia tvrdo pracovala na postupnom prispôsobovaní sa cyperského bankového systému a reálnej ekonomike, ekonomiky a pritom išlo o zabezpečenie udržateľnosti dlhu a adekvátne financovanie. Avšak nerozhodnosť, odklady, prieťahy a veľmi tvrdé finančné obmedzenia vlastne spôsobili teda obmedzenia aj určitých tých alternatív. Členovia eurozóny boli pripravení poskytnúť 10 miliard eur, ale očakávalo sa samozrejme, že aj Cyprus bude mobilizovať svoje vnútorné e, finančné zdroje cestou fiskálnych opatrení a že bude zdieľať aj s veriteľmi túto záťaž. Do marca sa ale situácia vyhrotila veľmi vážne, až do tej miery, že to postupné ekonomické prispôsobovanie už vlastne nebolo v hre. Predovšetkým situácia v bankách a podmienky v bankách sa zo dňa na deň zhoršovali. Čo skoro sa ukázalo, že na druhá najvyššia banka, najväčšia banka, pardon, Lajky, e, sa musela riešiť oko, okamžite, aby sa zabránilo kompletnému kolapsu celého bankového systému. A toto malo samozrejme dopad aj na straty v oblasti vkladov a úspor. A samozrejme bolo treba vyhnúť sa katastrofe pre Cyprus a jeho obyvateľov. Takže jeden z tých kľúčových e, krokov, ktoré bolo treba e, prijať, bolo práve, e, boli práve niektoré operácie, ktoré znamenali posilnenie dôvery a stability. Teraz sa zameriavame na implementáciu programu finančnej pomoci, ktorý pomôže Cypru pri korekciách v, v súčasnej ekonomickej nerovnováhe. Hlavnou úlohou je reformovať bankový sektor cestou reštrukturácie a ozdravenia verejných financií. A cieľom je samozrejme vytvoriť podmienky aj pre obnovu a rast a obnovu rastu pardon, a vytváranie pracovných príležitostí. Takže vlastne ten bankový sektor bude menší, ale pružnejší, transparentnejší a treba samozrejme zreformovať aj právny rámec, aby sa zabránilo možnosti prania špinavých peňazí, aby sa zabezpečila efektívna implementácia a by sa vytvorili podmienky pre financovanie z Európskeho mechanizmu stability. Takže vytvorila sa tzv. podporná skupina a cestou tejto skupiny sa mobilizujú finančné zdroje a robí sa to čo najefektívnejšie. Pani predsednička, vážené poslankyne, vážení poslanci, na záver mi dovolte povedať, že sme sa poučili aspoň vo štyroch veciach. Poprvé, treba mať úplne jasno, úplne jasno, pokiaľ ide o zabezpečené vklady. V tomto zmysle Euroskupina aj Cyprus prijali veľmi rýchle kroky na korekciu a naozaj sa zaistilo, aby tie vklady boli zabezpečené. Po druhé, potrebujeme bankovú úniu aj so všetkými relevantnými prvkami, napríklad e, E, s takými, ktoré zabránia e, vývoju situácie k takému niečomu, ako nastalo na Cypre. A samozrejme treba zabezpečovať aj finančnú stabilitu v rámci Európy. Po tretie, keď sa ukáže, že je nevyhnutné, aby nejaká krajina dostala finančnú pomoc, potom je veľmi dôležité, aby sa prijali kroky čím skôr, len čo sa zistí takáto situácia. Odklady a prieťahy sú potom pre finančnú stabilitu aj pre spoločnosť a ekonomiku veľmi náročné. Po štvrté, musíme uznať, že existujú aj štrukturálne problémy pri rozhodovaní e, v súvislosti s poskytovaním finančnej pomoci v Európe toto si vyžaduje práve ukončenie procesu ekonomickej a menovej únie. Potrebujeme vlastne medzivládne dohody, e, ktoré by umožnili vytvoriť patričný komunitárny rámec potrebujeme sa taktiež postarať o aspekty zodpovednosti tým, že bude aj parlament zaangažovaný aktívne a že sa posilní aj externá, externé zastúpenie eurooblasti, eurozóny, teda toto sa týka aj mm, vzťahov voči Medzinárodnému novému fondu a voči G20. Pani predsednička, dovolte mi ešte takú poloosobnú poznámku. 5 rokov som veľmi intenzívne pracoval ako komisár, aby som umožnil znovu zjednotenie Cypru. Je mi ľúto, že nejaký rozhodný pokrok v tomto nenastal. Dnes stojí za to, aby sme si pripomenuli, že zjednotenie, opätovné zjednotenie tohto ostrova by určite pomohlo vývoju aj hospodárskemu, aj sociálnemu vývoju na Cypre. Takže teraz už je najvyšší čas zrevitalizovať tento proces, ktorý by viedol ku znovu zjednoteniu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za, ten, za tento prejav. A tí, ktorí ste tu dlhšiu dobu, si asi spomínate na eh, prácu pána komisára v tomto zmysle. A teraz dáme slovo predstaviteľovi Európskej centrálnej banky. E, ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ctené poslankyne, poslanci. E, ďakujem pekne za pozvanie na túto výmenu názorov o finančnej pomoci pre Cyprus. Myslím, že už raz sme tak spravili e, v prípade Grécka. Teraz, sa to, teraz je to právne lepšie zakotvené po tom, čo príde k schváleniu dvojbalíčka podstata rozhodnutí a proces, akým prebiehali, e, boli e, predmetom kontroverzných debát, diskusí a som si vedomý, že aj na pôde tejto snemovne. Preto som rád, že mám príležitosť e, poskytnúť názory Európskej centrálnej banky a zúčastniť sa verejného vypočutia v tejto veci. A takisto chcem na začiatku využiť e, túto príležitosť a poďakovať partnerom z Trojky za mimoriadne dobrú spoluprácu a osobitne by som chcel poďakovať Oli Renovi a jeho týmu za prácu, ktorú sme spolu odviedli v ťažkej situácii. Skôr ako budeme diskutovať o kľúčových podstatných bodoch e, programu prispôsobenia, je dôležité ujasniť si, ako sa Cyprus dostal do tak ťažkej situácie. prečo vlastne došlo, alebo bol tam priestor na e, nerovnováhy takéhoto rozsahu a čo bolo na tých výzvach, ktorým čelil Cyprus také mimoriadne, čo bolo v tej povahe výziev také mimoriadne. Toto sú podľa mňa tie podstatné otázky a dúfam, že dnes ich budeme schopní nejakým spôsobom riešiť. Po tých úvodných pripomienkach komisára Rena by som sa ja rád sústredil na bankový sektor. na začiatku, e, alebo teda na začiatku e, storočia tohto sa cyperská ekonomika vyvíjala smerom k pomerne nerovnovážnemu obchodnému modelu, podnikateľskému modelu e, s neprimeranou váhou na finančnom priemysle. Krajina chcela sa stať vedúcim poskytovateľom medzinárodných bankových služieb. Cyperské banky prilákali veľký tok zahraničných vkladov výrazným spôsobom narastli ich e, súvahy dramaticky počas posledných rokov, tak e, na domácej ako aj v vonkajšej úrovni celkový bankový systém predstavoval viac ako 700 HDP. Pokiaľ ide o zamestnanosť, tak každé tretie pracovné miesto súviselo s finančným, e, s finančným sektorom a so sektorom profesionálnych služieb. Aktívne použitie relevantných politických nástrojov by malo naozaj obmedziť takéto neudržateľné vývoje Avšak prudenciálny dohľad bol príliš slabý a nezabránil e, tvorbe veľkých e, nerovnováh vo finančnom sektore. Rast aktív e, výrazne prečil prítok vkladov. Banky boli neustále viac a viac vystavované istým deficitom vo financovaní. Snažili sa prilákať vklady tým, že ponúkali veľké, vklady, veľké úroky na vklady. V priemere takmer o 2 percentuálne body vyššie ako vo zvýšku eurozóny. Domáci nárast úverov a neracionálne, neracionálna prax alebo postupy pri úverovaní spôsobili e, domáci boom nehnuteľnosti. Pri, po tom, čo praskla tá bublina, tak e, tie úvery, zlé úvery sa zvýšili dramaticky tá zvláštna povaha alebo nerovnovážna povaha ekonomického modelu bola, nebola, obmed, nebola obmedzená len na bankový sektor. Zároveň e, došlo k tvorbe výrazných e, vonkajších ako aj interných nerovnováh, ako povedal aj pán komisár Ren. A síce išlo o sú, stále de, deficity verejného dlhu, výrazné straty v konkurencieschopnosti, rastúci fiskálny deficit a verejný dlh. E, všetko toto spôsobilo, že Cyprus sa ocitol v slabej pozícii, ktorý nedokázal riešiť e, bankový sektor a tieto problémy sa zdali byť naozaj e, veľmi záľudné, hlavne keď sa to bralo z pohľadu veľkosti tohto hospodárstva. Dve najväčšie banky, e, ktoré e, zodpovedajú za viac ako polovicu, za polovicu domáceho bankového sektoru, mali tie výhľadové kapitálové potreby na úrovni asi až 8 miliard, čo je 44% celkového HDP. Toto ukázal due diligence nezávislý z februára 2013 Keby eh, teda štát eh, nejakým spôsobom eh, pokryl tie masívne potreby na rekapitalizáciu, tak by dlh narastol na 145 HDP. Toto by kritickým spôsobom ohrozilo udržateľnosť verejného dlhu. Zároveň tradičné spôsoby zdieľania tej, tej ťarchy privátnymi veriteľmi bankového sektora boli obmedzené, nakoľko tam bol tento podriadený junior debt, tzv. v tých bankách toto všetko spôsobilo, že situácia na Cypre bola mimoriadne náročná. Treba si uvedomiť, že tie e, východiskové podmienky treba si uvedomiť, aké boli východiskové podmienky pri posudzovaní toho programu EU a IMF pre Cyprus. Tri kľúčové ciele e, boli ovplyvňované, ovplyvnili rokovania o memorande o porozumení. Najskôr znížiť rizika, ktoré predstavoval finančný sektor, po druhé udržať e, zabezpečí udržateľnosť dlhu a po tretie obnoviť podmienky pre udržateľný a vyrovnaný rast. Skombinovanie týchto troch cieľov sa ukázalo byť ako výzvou pri najmenšom. Nie len, že ten program musel nastaviť správnu rovnováhu medzi krátkodobými obavami ohľadom finančnej stability a dlhodobými úvahami ohľadom udržateľnosti verejného dlhu, bolo treba zasadiť to celé do politického kontextu, ktorý si vyžaduje jednomyselné rozhodnutia na úrovni euroskupiny, v rámci e, rozhodovacích orgánov pre Euroval, e, stabilizačný mechanizmus. Z dôvodu týchto mimoriadných hospodárskych a politických okolností sa e, rokovania o programe natiahli na príliš dlho a situácia v bankovom sektore sa stala kritická. Toto prinútilo ECB zasiahnuť poskytnutie asistencie alebo pomoci v núdzovej likvidity. ELA, skratka Centrálnou národnou bankou, má za cieľ podporiť banky solventné, ktoré majú problém s likviditou bez e, nejakých e, dôveryhodných výhľadov na rekapitalizáciu dve najväčšie a zároveň najslabšie cyperské banky by nemohli byť už považované v tej situácii za e, plat, schopné. platyschopné. Ďalšie poskytovanie takejto asistencie likvidity týmto bankám by nebolo v súlade s pravidlami eurozóny a tým pádom ani s ustanoveniami zmluvy. Preto Európska centrálna banka rozhodla 21. marca, že táto pomoc ELA bude pokračovať len za predpokladu, že bude e, prijatý program, ktorý zabezpečí e, platby schopnosť bank dotknutých. Po dohode Euroskupiny 25. marca Európska centrálna banka nenamietala požiadavke poskytnúť takúto núdzovú likviditu zo strany Centrálnej banky Cypru. V oboch prípadoch Európska centrálna banka konala e, úzko v súlade so svojimi stanovami. Implementovala existujúce pravidla, nič viac, nič menej a ten e, program EU IMF nakoniec schválený reflektuje tri ciele, ktoré som spomínal skôr. Konkrétne bolo rozhodnuté, že budú pokryté kapitálové potreby dvoch najväčších bank e, výlučne vlastnými príspevkami nepoistených vkladateľov a e, držiteľov vyššieho a nižšieho dlhu, senior a junior dlhu. Eh, veriteľia týchto dvoch bank by eh, neboli na tom horšie, keby eh, sa dostali, ako v porovnaní s likvidáciou, čo by bola alternatíva k tomu programu. Toto je nevyhnutné z pohľadu garancie udržateľnosti verejného dlhu. Takisto to prispieje k obnoveniu podmienok pre udržateľný a rovnovážny rast. Okrem toho, program EU a IMF predpokladá rýchly a podstatný podstatnú redukciu domáceho bankového sektora z úrovne 550 HDP na asi 350 HDP na začiatku programu. Toto je nevyhnutné eh, na to, aby sme dokázali znížiť budúce nepredvídané eh, pasíva strany eh, bank na štát, zo strany bank, bank na, smerom na štát. Program EU IMF takisto predpokladá plnú ochranu vkladov pod 100 tisíc eur, ktoré nepri, kde nepríde žiadnej újme z takejto stratégie. A napriek tých bezprecedentných krokov, ktoré boli doposiaľ prijaté, bankový sektor ešte stále nebol stabilizovaný. Dohoda o zdieľaní ťarch eh, negatívne vplýva na dôveru vkladateľov a vyžadovala si zavedenie dočasných a primeraných eh, kontrol na kapitál a obmedzení eh, výberov vkladov. Krátkodobé riziká sú vysoké, nakoľko sa predpokladá, že hlboká recesia si vyžiada svoju daň na z pohľadu teda súvah bank. Spoliehanie sa v najväčšej banky na práve tú pomoc e, núdzovej likvidity je stále mimoriadne, e, stále mimoriadne vysoké to spoliehanie sa. Tým pádom je nevyhnutné prijať e, konkrétne kroky, tak aby sme dokončili finan- reformu finančného sektora, aby sme dokázali navrátiť dôveru v zdravie bankového systému. Teraz tie ponaučenia, ktoré máme zo skúseností na Cypre, Myslím si, že ten cyperský prípad e, je jasným, e, pripom, jasnou pripomienkou dôležitosti zriadenia vytvorenia bankovej únie čo najrychlejšie. Lebo iba za takéto predpokladu potom budeme schopní e, prerušiť negatívnu interakciu medzi štátmi a medzi ich bankovými systémami. Poprvé, ukázalo sa, že rýchly vstup do účinnosti a implementácia jednotného mechanizmu dohľadu je nevyhnutná. Centralizácia dohľadu, ako aj účinné používanie makropotenciálnych nástrojov by mali pomôcť identifikovať a zabrániť stálej akumulácii finančných nerovnováh už v skorom štádiu. Toto pomôže zaistiť e, flexibilnejší a životaschopnejší finančný sektor. Finančný sektor, ktorý bude schopný prispieť k trvalodržateľnému rastu. Po druhé, preukázali tieto skúsenosti, že naozaj e, urgentne potrebujeme európsky rámec pre riešenie finančných inštitúcií mal by zahrňať jednoznačný súbor spoločne známych ex ante pravidiel pre tzv. bail-in, pre nejaké nárazníky, e, nárazníky alebo teda nejaké rezervy takýchto aktív, ktoré môžu byť použité na tento bail-in a takisto preferencie vkladateľov. Pokiaľ ide o tie posledné spomínané veci, tak nový rámec by mal e, vkladateľov umiestniť na e, najvyšší stupienok hierarchie veriteľov a zabezpečiť, že tá úloha e, týchto DGS v riešení je obmedzená len na poistenie tých oprávnených vkladateľov. Toto poskytne právnu istotu a istú predvydateľnosť pri riešení problému. Po tretie, ukázalo sa, že je tu pálčivá potreba za, zabezpečiť jednotný mechanizmus riešenia. Tento jednotný systém riešenia je základným pilierom bankovej únie a podľa nás je to nevyhnutný doplnok eh, SSM pre jednotný systém eh, dohľadu. Vyžaduje si eh, silný úrad, silnú autoritu vo svojom centre, ktorý by mal poskytovať aktuálne a nestranné rozhodnutia, ktoré budú minimalizovať náklady na riešenie takýto jednotný systém alebo mechanizmus riešenia by mal, mal k dispozícii Európsky fund, eh, fond eh, pre takéto riešenia a takisto mal mať eh, prístup k dočasným a fiskálne neutrálnym verejným prostriedkom. Ďakujem pekne a teraz vaše otázky, ak máte. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k prvému kolu otázok. Jean-Paul Gozis, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, prvá otázka pre vás. Ja si skutočne vážim to, ako ste popísali túto situáciu, tento spôsob, ako ste to popísali a to, ako ste sa poučili z tejto krízy a ste sa ponaučili aj z toho, ako konala vlastne Európska centrálna banka, ale predsa len z mojej strany nasledujúca otázka. Skutočne má komisia nejaké prostriedky na to, aby aj miestna vláda mohla urobiť nejaké rozhodnutia a konkrétne kroky, pretože my vieme, že tu došlo k určitej blokáde a častokrát závisí riešenie od toho, ako to vnímajú jednotlivé vlády a sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide o ten medzivládny postoj, medzivládny postup. Takže Jedna záležitosť, ktorá sa netýka výlučne Cypru. Vážený pán komisár, vy ste povedali, že sme sa nedostatočne predvídali, respektíve nedostatočne odhadli všetky tie možné dôsledky toho, ako to vlastne vyzerá na Cypre a že vlastne tá realistická situácia bola trochu nejasná, že potom vlastne to riešenie nebolo včasné. V podstate by sme sa teda mali pozrieť na tie rozhodnutia aj komisie v niektorých krajinách, konkrétnych krajinách, predovšetkým pokiaľ ide napríklad o tie lehoty, ktoré umožnili niektorým krajinám eh, stanoviť nápravu takéto situácie, napríklad pokiaľ ide o finančnú stabilitu, aby tieto krajiny skutočne efektívnym spôsobom mohli splniť si tie ciele, ktoré si vlastne komisia stanovila. Avšak pán predseda Barozo, aspoň tie niektoré jeho prehlásenia, aj pokiaľ ide celkovú klímu vo Francúzsku a tá realita v Európe, to všetko vedie k tomu, že ak v súčasnosti napríklad predlžujeme tieto lehoty, tak to znamená, alebo hovorí sa tak, že pokiaľ ide o európsku stabilitu hospodársku, tak vlastne ako keby sme menili celkový pohľad na túto problematiku. Ja by som chcel, aby sme sa teda aby ste sa obrátili aj vy na niektorých zástupcov v niektorých krajinách, napríklad u nás vo Francúzsku máme veľmi kompetentného človeka, ktorý zastupuje komisiu, aby nás informovali presne o tom, čo sa deje v konkrétnej krajine, ako sú tam prezentované jednotlivé rozhodnutia komisie priamo v teréne, pretože je veľmi dôležité, aby tu nedošlo k nejakým omeškaniam alebo nejakým sklzom, ktoré by mohli mať dopad nielen na danú krajinu, ale na celú eurozónu v priebehu niekoľkých rokov. Takže ak skutočne to, čo ste nám tu teraz popísali, tie ponaučenia, ak to skutočne beriete vážne, tak si myslím, že je to dôležité práve v týchto situáciách počítať aj s našou podporou. Ďakujem veľmi pekne. A vy chcete hneď reagovať na to? A v podstate ja som... E ste sa vyjadrili smerom k dvom alebo trom otázkam, takže ďakujem pekne za takúto spätnú väzbu. Pokiaľ ide o to, že či komisia má zdroje alebo vôľu ovplyvniť členské štáty a ich rozhodnutia, tak pokiaľ teda ide o vôľu, tak poviem áno, pokiaľ ide o zdroje, tak vám musím dať kvalifikovanejšiu odpoveď a vysvetlím to e, tým, že vám dám aj vysvetlenie toho, ako vlastne funguje ESM. Vlastne to kritické rozhodnutie, ktoré sme urobili v máji ešte v roku 2010, tu komisia vtedy navrhla vytvorenie Európskeho mechanizmu finančnej stability na základe e, rozpočtu Európskej únie a ešte aj nad rámec toho tu boli určité spoločné záruky v tom zmysle, aby to skutočne v, v komunitárnom rámci fungovalo. A tá smutne slávna noc 9. a 10. mája, respektíve ráno, koniec, keď sa už e, nastával ďalší deň, tak to skončilo tak, že sme mali FSM, to je výsledok, to viete, to je komunitárny nástroj, je tam zhruba 60 miliard eur a FSF, ktorý je e, tam je viac ako 400 miliard eur, tak bohužiaľ EFSF nebolo až také robustné, pokiaľ ide o zdroje samotné, alebo pokiaľ ide o štruktúry rozhodovacie, ako to malo pôvodne byť. A preto vlastne eurozóna musela vytvoriť tento finančný mechanizmus stability tým spôsobom, že sa vlastne vytvoril tento trvalý mechanizmus, čo je vlastne pokrok v porovnaní s tou predchádzajúcou situáciou. Takže v tomto kontexte my pracujeme, ako som už vysvetlil, v tom kontexte v tých finančných mm, programov pomoci a komisia vlastne rokuje v mene jednotlivých členských štátov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme eh, z SND a dostane slovo pani Ferreira. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za to, že ste mohli dnes medzi nás prísť. Pokiaľ ide o otázku Cypru, Um, tu sme prinútení sa skutočne poučiť zo situácie. Chcela by som pripomenúť, že problém ako taký tu vlastne máme už rok a pol Máme tu celú sadu nových návrhov, nových programov, pokiaľ ide o otázku bankovej únie, ale moja otázka je, ako sa dá vysvetliť, že pokiaľ ide o takýto proces, ktorý vlastne takýto dlhý čas trvá, prečo predsa len ešte stále tu je tak, toľko nekoordinovaných postupov a to v čase, kedy by tá koordinácia bola skutočne bývala dôležitá. Na jednej strane tu máme oddelenie bank, bankového sektora a štátov, na druhej strane tu máme zase ochranu vkladov, predovšetkým pokiaľ ide o vklady tých, ktorí majú viac ako 100 tisíc eur. A kto vlastne teda zaplatí v tom prípade, alebo kto bude platiť, keď budú banky nesolventné, to budú akcionári, takže prečo to celé trvalo takto veľmi dlho? A druhá otázka, to sa týka Európskej centrálnej banky. Boli tu odporúčania z oči voči členským štátom, ale ECB urobilo aj konkrétne odporúčania z oči voči bankám, aj pokiaľ ide o dozorné orgány, aj pokiaľ ide o centrálnu banku v, na Cypre. Pretože vlastne banky sú zdrojom tohto celého problému. My vieme, že tu boli záťažové testy, vieme, že tu bol aj ochrana likvidity pokiaľ ide o cyperské banky, to urobila Centrálna banka, Európska Centrálna banka. Európska Centrálna banka bola vlastne aj tá, ktorá sa e, mala ako prvá dozvedieť o týchto, o týchto problémoch. Takže malo sa to celé riešiť včasnejšie. A teraz otázka na komisiu. Pán podpredseda komisie, vy ste vlastne zodpovední za to, aby ste chránili euro. Nebolo možné tento nákazlivý efekt e, zistiť alebo rozpoznať od samého začiatku, ako ste to vlastne vy videli a vnímali v kontexte trojky. To je tá moja druhá otázka. Ja v plnej miere súhlasím s tým, čo ste povedali, že ste sa teda poučili z toho, že sa musíme snažiť postupovať iným spôsobom, ako to robila trojka, pretože musíme mať nakoniec niekoho, kto bude vlastne zodpovedný Máme tu teraz prispôsobovací program, kde vlastne sa má zabrániť nejakým stratám ale prestaňme teda, eh, zrušme teda trojku, vidíme, že to nefunguje, ja súhlasím v plnej miere, keď povieme, že potrebujeme nejaký iný nástroj, že to nepotrebujeme nejaký medzištátny systém, ale niečo, čo by skutočne vychádzalo z európskeho základu, kedy môžeme očakávať, že sa zruší trojka. Ďakujem veľmi pekne a teraz najprv dostaneme možnosť odpovedať eh, predstaviteľe CB, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani Ferrera. Ďakujem pekne za vašu otázku. Pýtali ste sa, prečo to trvalo tak veľmi dlho a e, čo vlastne robila ECB celý tento čas. Ako som už povedal, že pokiaľ ide o výnimočnú politickú a hospodárskú situáciu okolnosti, ktoré tu boli, tak na Cypre, ale aj v rámci eurozóny, e, vlastne tieto rokovania trvali príliš dlho. A zatiaľ sa situácia v bankovom sektore stala kritická. A vyzeralo to tak, že cyperské úrady vlastne už požiadali o finančnú pomoc v júni minulého roku. A ako iste viete, tento program sa vlastne završil, uzavrel až v marci tohto roku. Nebolo možné medzi, odvtedy teda dosiahnuť nejaké komplexné komplexnú zhodu na úrovni trojky a cyperských úradov, ktoré by, mm, by bolo mohlo byť potom predložené e, na rozhodnutie euroskupine. Jednoducho, takéto memorandum porozumenia sa nedosiahlo, ktoré, také memorandum, ktoré by vlastne bolo, prinieslo e, dosiahnutie tých cieľov, ktoré by e, pomohli vyhnúť sa týmto, e, vyhnúť týmto rizikám a nastoliť udržateľný rast. Jednoducho to trvalo celé veľmi dlho, to sa nedá poprieť, ale nebola tu žiadna nezhoda alebo rozpory na úrovni trojky, prečo to takto dlho trvalo. Bolo to jednoducho príliš komplexné, náročné a ťažké, aby sme našli nejaký taký balíček, ktorý by pokryl všetky relevantné ciele, ktoré by boli akceptovali aj cyperské úrady. Takže pokiaľ je to memorandum porozumenia, tak to sa predložilo Euroskupine až neskôr a je skutočne pravdou, že to trvalo príliš dlho a zhoršilo tú situáciu v bankovom sektore. Avšak zatiaľ by som chcel objasniť ešte aj to, že ECB nedala nejaké odporúčania bankám, pretože ešte nemalo tú úlohu dozorovateľa alebo dozorného orgánu. To je takisto jedno z tých ponaučení. Chcel by som povedať, že treba jednoducho čo možno najrychlejšie vytvoriť ten mechanizmus, dozorný mechanizmus, pretože aspoň takýmto spôsobom tie dve najväčšie banky krajiny by boli mohli byť pod takouto kontrolou, jednotnou kontrolou na úrovni Európskej únie. Takže to celkom jasne poukazuje na to, že je to urgentná potreba na to, aby sme mali takýto dozorný úrad európskeho charakteru, ktorý by fungoval. Takže zatiaľ to tedy nerobila Európska centrálna banka, pretože nemala takúto právomoc. A v plnej miere e, chápem aj tú vašu otázku, keď sa pýtate na to, že kedy sa zruší trojka alebo kedy sa ukončí trojka. A Oli o tom hovorila a má pravdu, keď o tom hovorí, tak ako to povedal. Začne to hneď, keď ESM začne fungovať ako plné miere rozvinutá európska inštitúcia. Je to medzivládna inštitúcia, ktorá bola zriadená vtedy, keď sme nemali ako nástroj krizového manažmentu nič iné k dispozícii. Muselo to byť nastavené čo možno najrychlejšie, takéto riešenie v kontexte tých existujúcich zmluv, ktoré boli k dispozícii. Ja nekritizujem ESM vôbec, pretože to je veľmi prospešný nástroj a takáto inštitúcia nám predtým chýbala. Ale tá celková štruktúra ako taká je trochu e, táto si vyžaduje ešte zmenu a nápravu. Takže týmto spôsobom sa vlastne tento táto situácia môže ešte zmeniť a musí sa zmeniť. Ja by som nebol za to, aby sa teraz uprostred krízy menil systém trojky, pretože napriek všetkému, čo si môžete prečítať alebo čo počujete podľa môjho názoru, a ja som bol e, zaangažovaný do všetkých procesov práce trojky, tak musím povedať, že trojka fungovala veľmi dobre. Niekedy sú to nejaké rozdiely medzi jednotlivými inštitúciami, ale e, niekedy vidíte aj problémy v rámci inštitúcií. A to je celkom prirodzené sú tu niektorí ľudia, ktorí uprednostňujú skôr finančnú stabilitu, potom sú tu takí, ktorí zasa chcú riešiť predovšetkým dlhovú otázku a to vidíte aj v rámci IMF. Takže ja by som nemenil tento systém trojky uprostred tejto krízy, pretože momentálne nemáme nejaké iné alternatívne riešenie, ale z dlhového hľadiska by som povedal a s tým súhlasím, že by sme sa mali vrátiť nejakému systému, ktorý bude skutočne mať podporu celoeurópsku a ktorý bude aj zodpovedný pred Európskym parlamentom a kde Európska komisia bude vlastne kľúčovej pozícii. Ďakujem pekne. Oli, chceš k tomu niečo pridať? E, nakoľko táto otázka týkajúca sa trojky už bola zodpovedaná ja vyjadrím iba súhlas s tým, čo povedal Jörg, ale možno doplním aby som teda rozšíril tú odpoveď na otázku pani Ferezovej, prečo to trvalo teda celé takto dlho. Áno, Jork má pravdu, súviselo to tak na jednej strane so situáciou na Cypre, ako aj so situáciou v eurozóne. Pokiaľ ide o Cyprus, a teraz hovorím už s určitými skúsenostiami, ktoré mám s kýzovým manažmentom za ostatné roky, tak sme tu videli taký zvyčajný model krajiny, ktorá vlastne e, musela čeliť štátnemu bankrotu a musela sa situácia riešiť. Takže najprv vždy je tu tá fáza popierania skutočnosti a reality a potom tá ďalšia fáza je tá, že finančné toky väčšinou sa z tej krajiny dostane. von a v tejto situácii vlastne sa Cyprus dostal na takej, do takej situácie, že v mocom roku 2011 dostala pôžičku táto krajina od Ruska, ale ten čas, ktorý týmto spôsobom získali, nevyužila krajina na to, aby vyriešila problémy finančného sektoru ani tie nerovnováhy na úrovni finančného sektoru. A nakoniec to viedlo potom k tomu bolestnému procesu rokovania, kde tie možnosti už boli skutočne limitované ako porovnaní so začiatkom. Takže myslím si, že ten dvojbalíček nám v tomto kontexte e, nám ponúka určité preventívne možnosti, pokiaľ ide aspoň o strednodobé riešenia. Pokiaľ ide o eurozónu a potrebu reformy, ja súhlasím v plnej miere s Jörgom, však chcel by som povedať, že to bol skutočne náročný proces aj na úrovni jednotlivých rokovaní členských štátov, pretože v národných parlamentoch mm, sa stanovili skutočne veľmi prísne a náročné podmienky, pokiaľ ide celkový balíček. A záverom si Myslím, že je veľmi dôležité, keď hovoríme o reštrukturalizácii monetárnej únie, menovej únie, tak tie pravidlá rozhodovania v tých programoch, ktoré sa týkajú finančnej pomoci, tieto musia skutočne byť eh, prísne. Ak by sme my mohli konať rozhodnejším spôsobom, ak by sme vychádzali z kvalifikovanej väčšiny a ak by komisia mala takú úlohu, tak ako to je stanovené v komunitárnej metóde, tak by sme mohli postupovať oveľa efektívnejšie. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi dôležité otázky a odpovede, ale teraz a, prejdeme k druhému kolu a Môže byť, že niektorí rečníci sa nedostanú k slovu, ale teraz mene Alde dostane slovo Teodor Siklakis. Vidíme ho, áno. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som poďakoval obom rečníkom za úprimnosť ich odpovedí. Naozaj to ukazuje na to, že dialog môže prebiehať. Moja otázka pôjde na ECB a bude národná, náročná. Takže pomoc eh, s núdovou likviditou má pomoc eh, solventným, ale dočasne nelikvidným inštitúciám. Eh, v koncom roku 2011 mala byť táto pomoc na úrovni 3,5 miliardy pre banku Lajky. Tie zmeny, tie straty, ktoré boli zaznamenané, predsa len znamenali, že e, poklesli pod minimálnu úroveň, pripustnú potom, ale to narástlo až na 9, z 3,5 na 9,6 miliardy. Tá pomoc väčšina, teda maj, jún a júl 2009, a pardon, 2012. Takže, kedy bolo prijaté rozhodnutie zvýšiť vlastne ten strop pomoci z ELA pre lajky na 9,6 miliard a na základe akých kritérií sa vlastne pokladala banka lajky za solventnú vtedy. Po druhé, aký bol kolaterál, keď celkový dlh Cypru aj dnes vlastne neumožňuje financovanie tejto sumy zo strany cyperského štátu. A ako môžete umožniť, aby 50 eh, HDP krajiny sa použilo na riešenie situácie súkromnej banky a jej insolventnosti, keď si uvedomíme, že poskytnutím alebo umožnením toho, že 50 HDP eh, cestou ELA by sa poskytlo nesolventnej banke, že vlastne tým sa zvyšuje zadlženosť krajiny bez toho, že by to schválil parlament a obyvateľia teda. A nakoniec je tých 9,6 miliardy a to dostali ľudia v súkromnom sektore a oni si radi tie peniaze teda prijali. Ďakujem. Myslím, že to je otázka na ECB, pravda? Ste pripravení odpovedať? Áno, môžem sa pokúsiť odpovedať a ďakujem za otázku. Ako ste správne povedali, poskytnutie ELA, tej núdzovej likvidity, má za účel pomôcť solventným bankám, ktoré majú dočasné problémy s likviditou. Mali sme tu tri na seba navezujúce kroky pri poskytovaní ELA banke Lajky. Prvý krok v roku 2010 a 11. banka postupne strácala prístup ku zdrojom financovania, predovšetkým vo vzťahu e, ku kríze v eurozóne a potom ešte aj v súvislosti s dlhopismi vydanými gréckou vládou. V roku 2011 banka Lajky mala ešte väčšie obmedzenia v oblasti likvidity a kolaterálu a obrátila sa na centrálnu banku Cypru a vlastne e, túto vec mala riešiť Centrálna banka. Tretí krok bol vlastne koncom roku 2011. To bol výsledok toho, že sa uznalo, že naozaj došlo k veľkým e, stratám a to uznal aj grécky orgán PSA. Lajka, pardon, ako ste popísali, banka Lajky e, nakoniec nemala ani požadovanú mieru e, kapitálu, ktorú vyžaduje centrálna banka. Preto vlastne e, boli vydané dlhopisy na úrovni 1,8 miliardy, aby sa zabezpečili aspoň tie štatutárne požadované podmienky pre banku Lajky. Potom v júni 2012 vzhľadom na to, že neboli dostatočne finančne kryté tieto dlhopisy, Európska centrálna banka sa rozhodla, že pristúpi k riešeniu tejto situácie na základe princípov obozretnosti. Preto celé financovanie z centrálnej banky vlastne sa realizovalo cestou ELA a to vlastne bolo spôsobené tým, že sa vyberali vklady z danej banky. ECB rozhodla, že vlastne bez programu Medzinárodného menového fondu a ECB vlastne nebolo možné túto banku zachrániť. A toto som vlastne už aj v úvode vysvetlil, vzhľadom na existujúce pravidlá 31. marca tohto roku riadiaca rada sa rozhodla, že sa bude zvažovať o pomoci jedine, ak daný program bude existovať, aby sa zabezpečila solventnosť tejto cyperskej banky. Takže čo sa vlastne stalo? Pri uplatnení súčasne platných pravidiel ELA, to je vlastne úloha vnútroštátna. Čiže logika ktorá sa uplatnila, vlastne nebola iná od situácie v iných krajinách. Tá logika, ktorá sa tu uplatnila, bola podobná ako pri Grécku. Môžete dostať ELA od vašej centrálnej banky len ak ste solventní, alebo ak existuje jasná perspektíva, že banka sa môže stať opäť solventnou. Čiže ide o rekapitalizáciu a to je jedna z častí programu prispôsobovania. Takže v porovnaní s greckou situáciou, aký je tu šanca, tak e, sa hovorí o rekapitalizácii a potom centrálna banka danej krajiny môže poskytnúť tú núdzovú likviditu. A samozrejme príliš dlho trvalo vyrokovávanie memoranda o porozumení a najprv nebolo jasné, či bude úplne jasná perspektíva, že tu bude takýto program uplatnený a či táto banka opäť bude solventná. Ďakujeme za odpoveď. Pardon? Pardon, tých 7 minút už prešlo. Prepačte, nedostal som odpoveď. O, ale otázka bola presne veľmi konkrétna. Máme tu ešte mnoho ďalších otázok, prepáčte, musíme teda preskúmať túto odpoveď a poprosíme potom o písomnú odpoveď. Pán Leoš Bokroš, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Zdravím aj pána komisára. Položím pánu komisárovi tvrdú náročnú otázku. Pri všetkej úcte, prečo Európska komisia ignoruje prepojenia vzájomné medzi krajinami a aj medzi fiskálnymi a bankovými otázkami. Prečo Európska komisia si uvedomí, že tieto prepojenia existujú, keď už je príliš neskoro? Keď sa vlastne udrelo na súkromných e, veriteľov v Grécku, tak už bolo zrejme, že cyperské banky boli nesolventné. A vtedy, keď tento krok nastal, zrazu sa explicitne a aj otvorene stali nesolventnými. Čiže prečo sa má vlastne pumpovať e, tieto prostriedky do cyperských bank? Vieme, že sú tam zahraniční e, vlastníci. A bolo zrejme, že vlastne celú ťarchu rekapitalizácie ponesú v plnej miere e, poniesie v plnej miere cyperský štát. Po tretie, je taktiež zrejme, že vlastne e, celkový objem cyperského bankového systému bol 7 krát väčší než cyperské HDP, čiže potom je, bolo vlastne nereálne pomýšľať o, na rekapitalizáciu. Povedzme, to bola situácia už pred 5 rokmi, nielen v Lani, ani nie pred pol rokom. Prečo tento, túto mm, vzájomnú prepojenosť medzi fiskálnymi a bankovými otázkami, prečo ste si ju nevšimli skôr? Ešte na okraj jednu poznámku, keďže mám troška času. Slovinsko, ktoré je asi budúcim takýmto prípadom, ktorý čeli finančnej a bankovej kríze, tam vlastne 22 rokov 20 rokov tento štát sa nesnažil o privatizáciu ani o rekapitalizáciu. Správa, vnútorná správa orgánov je veľmi slabá, aj management týchto bank nefunguje poriadne a nakoniec asi dva dlhy tam, alebo nevýhodné úroky, pardon, nevýhodné požičky predstavujú asi 25 HDP na Sloven- v Slovensku. Takže teraz vlastne dochádza ku kontaminácií. Ako vidíme, prečo sú vám, alebo prečo vám neboli skôr jasné tieto dôležité prepojenia. Ďakujem. Takže Oli, nech sa páči, to je otázka na teba. Ďakujem za túto otázku. Tak začnem tým Slovinskom, pretože to bola veľmi konkrétna otázka a Chcem povedať to, že Slovinsko naozaj má dosť vážnu nerovnováhu z hľadiska makroekonomického, a to sa týka aj bankového sektora, aj verejných financií. Tu sme zaznamenali, e, že sme si vedomi tejto situácie a hovorili sme o tom aj vo svojej správe je jasné, že sú tu značné, je tu značná nerovnováha teda v Slovensku a preto je potrebné uvažovať o reformnom programe pre Slovensko. Už v nastavujúcich týždňoch sa tomu budeme intenzívnejšie venovať a koncom mesiaca, už 29. budeme prezentovať veľmi konkrétne odporúčanie, odporúčania pre Slovensko. A potom sme si vedomi samozrejme, že je potrebné prijať ďalšie kroky, aby boli konkrétne a rozhodné za účelom reformy na, v Slovensku. A pokiaľ ide o nahromadenie týchto neudržateľných nerovnážnych situácií na Cypre, súhlasím, že je to vážna vec a je spolutovania hodné, že to trvalo tak dlho, kým sa to v plnej miere uznalo, že naozaj Cyprus je vo veľmi neudržateľnej situácii, pokiaľ ide o makroekonomickú nerovnováhu v bankovom sektore. Toto nakoniec viedlo k tomu, že bolo potrebné zaviesť finančnú bankovú supervíziu, teda dohľad a pre takúto malú krajinu je tu až príliš mnoho víziev v súvislosti s dohľadom nad bankovým sektorom. A pritom táto krajina, Cyprus, fungovala ako významný finančne bankový úzol a preto treba riešiť otázky riešenia, teda otázky rizík eh, v, pri bankovníctve a preto treba vlastne náležite uplatňovať aj princípy finančného regulačného systému v Európe. A bude potrebné zabrániť v budúcnosti tomu, aby sa nahromadili takéto problémy v Európe a preto je potrebné e, v súvislosti s ESM zavieť aj systém dohľadu. Ďakujem. Slovo majú zelený Filip Lamberts. Nech sa páči. Ďakujem, prajem všetkým dobrý deň. Budem hovoriť predovšetkým s pánom, na adresu pánova, pána Asmusena. Takže mám tú čest hneď vám položiť otázku. Takže v prvom rade poznámka. Vy vlastne prichádzate z ECB a prichádzate e, z krajiny, ktorá je najväčším veriteľom a viem, že niekedy sa zvykne hovoriť o darcovskej krajine ako donor country, ale to je rozdiel. Takže k cyperskému bankovému sektoru. Musím to teda vnímať tak, že podľa vás malá krajina, malé banky, veľká krajina, veľké banky. Troška to nie je v súlade s logikou vnútorného trhu. Ale o, moja otázka smeruje inám. Predpokladá sa, že HDP Cypru sa zniží o 12,5 v priebehu nastávajúcich dvoch rokov. Tak neveril som svojim očiam, keď som to čítal. Teda je to vraj v záujme dôryhodnosti. Hovorilo sa, že v Grécku nakoniec to bolo podobné. ECB sú trvala na tom, aby Grécko nedošlo do e, e, situácie, keby e, vlastne nastane kolaps. Aspekt udržateľnosti, teda ak e, to vykoná komisia aj e, pod tlakom ECB, tak vlastne ide o to, aby sa v týchto krokoch odrážala aj realita. Cyperská ekonomika sa teda zmrští o viac než o 12,5% v nastavajúcich dvoch rokoch. A vlastne nedostatočný odhad tohto zmenšenia ekonomiky znamená aj to, že vlastne e, sa nedostatočne zohľadňuje pohľad veriteľských krajín. Ale otázka na vás teda je, či, ak mám použiť výraz Oliho Rena, ten stav popierania či to nebude viesť ešte k tomu, že sa to zdraží nielen pre samotnú krajinu, ktorej sa to týka, ale aj pre veriteľov. Ďakujem pánovi Lambertovi za to, že ste teda využili e, túto... Ďakujem za vašu otázku a za to privilegium, že mi dávate príležitosť a priestor vyjadriť sa. Áno, mám síce pás určitej krajiny európskej, ale tu zastupujem Európsku centrálnu banku a mám príslušný mandát. Myslím, že je príliš zjednodušujúce pozerať sa len na veľkosť bankového sektora vo vzťahu k HDP. Ak človek postupuje takto, tak Proste ťažko porovnovať Cyprus e, s inými zložkami. Ale to je iná, iná vec. Tu ale ide o to, že nielen samotný, samotná veľkosť bankového sektora vo vzťahu k HDP, ale aj samotné aktíva a pasíva. To bol dôležitý aspekt. Čiže nie je to len veľkosť toho bankového sektora vo vzťahu HDP a z toho sme teda vychádzali. Súhlasil by som s vami v tom, že ak sa popiera súčasná alebo existujúca situácia, potom vlastne sa zvyšujú náklady pre celú eurozónu. A keď bola položená otázka na adresu Oliho, prečo komisia neurobila viac, prečo to trvalo tak dlho, tak vy sami viete lepšie než ja, čo sa udialo pri rokovaniach o dvojbalíku. Bol návrh mm, ustanovenia, ktorý by bol komisii dal právomoci postupovať, pokiaľ by došlo ku tomu, že by sa ten problém prelial do eurozóny. Ale žiaľ, neprešlo to. My samozrejme v ECB by sme to boli veľmi podporili, aby komisia bola, získala tieto právomoci a boli by sme ušetrili čas. Ale sa to nepodporilo v rade. Pokiaľ ide o vaše otázky a pripomienky ohľadne e, odhadov rastu pre príslušné programové obdobie na Cypre, Áno, je to správne. Očakávali by sme, že ekonomické aktivity sa značne e, zmenšia a že to bude kumulovať v tomto roku a budúcom roku, že tam bude až mínus 13%, pokiaľ ide o rast. A vlastne celkovo sa to prejaví v krajine až na úrovni 20%. A v tomto teda komisia aj ECB to vidia podobne a očakávame, že v roku 2015 nastane opätovné oživenie ekonomiky a že vlastne menší a taký životaschopnejší bankový sektor bude potom efektívnejšie fungovať. Ale musíme mať jasno v tom, že aj z hľadiska krátkodobého i strednodobého tie rizika stále ešte pretrvávajú. A toto riziko sa dá riešiť len implementáciou silného programu. A toto prináša aj ďalšiu neistotu. Z hľadiska výpočtu rastu do budúcna môžeme očakávať, že cyperská ekonomika musí zmeniť svoj podnikateľský model, tak povediať, pretože ten predtým, ktorý bol, sa ukázal neudržateľný. Takže ten biznis model, ak sa posunie, tak potom to bude znamenať aj vlastne zásadné štrukturálne zmeny. Takže je tu určitá neurčitá, neistota z hľadiska zmeny v štruktúre fungovania ekonomiky. Čiže nedá sa proste to otočiť za dva roky v tej ekonomike. Na to potrebujete dlhší čas, hovoril pán poslanec. Dobre, teraz prejdeme k ďalšej otázke. Pán Niklo Šuntes. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, hovoríme tu o Cypre. Je to štvrtá krajina, ktorá od trojky dostáva memorandum. Takže pokiaľ je o Cyprus, tak neviem. Teraz je to Cyprus, ale neviem, kto bude ďalší na rade. Európska pomoc, tento mechanizmus pomoci od septembra sa stáva trvalým, čiže sú tu dva nástroje, ktoré môžu prispieť ku stabilite, keď je krajina v ťažkostiach a keď potrebuje financiu, finančné prostriedky, potrebuje prostriedky na rekapitalizáciu bank napríklad. Takže Cyprus, aj keď výsledky nie sú zlé z hľadiska hospodárskych ukazovateľov, nakoniec je to lepšie než v Nemecku, pravda, predsa sa rozhodlo, že sa bude postupovať cestou memoranda a toto preferuje trojka, takýto postup. Vieme, o skúsenostiach krajín, ktoré prešli takýmto procesom, čiže to nie je len o Cypre. Čiže otázka. V prvom rade, objem finančnej pomoci Cypru. Pôvodne sme hovorili o 17,5 miliárd, teraz sa už hovorí o 23,5 miliárd. Takže nakoniec podľa vašich výpočtov, aká bude tá skutočná suma? Ďalej, z tejto sumy vieme, že ako sa má tých 10 miliard financovať, to má byť e, z trvalého eurovalu, ale ešte ostáva 13 miliard, ktoré má Cyprus dostať. Odkiaľ prídu tie peniaze? A mimochodom, ak Cyprus požiada o kompenzáciu v dôsledku tých škôd, ktoré spôsobil pokles cien akcií Grécku, tak podľa výpočtov budeme jasne potrebovať zrealizovať treba privatizáciu v energetike na Cypre. Čiže otázka je. Rád by som teda poznal, alebo rád by som počul jasnú odpoveď ohľadne tej privatizácie napríklad. Čiže predpokladáte, že E, Cyprus by mohol získať nejaké príjmy z plynu? Budete požadovať o e, spoločné riadenie týchto zdrojov v prospech e, veriteľov na Cypre? Ďakujem. Oli, myslím, že je otázka najprv na teba. Thank you, thank you for your question. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za otázku, pán Šuntis. v prvom rade Povedali ste, že ste sa rozhodli, že pôjdete cestou memoranda. Ja by som vás chcel opraviť. Tu bola skôr požiadavka zo strany Cypru. Bola to cyperská vláda. A ja by som bol býval uprednostnil, teda oveľa radšej, keby Cyprus by bol býval schopný vysporiadať sa so hospodárskou situáciou bez programu, bez takéhoto programu, ale bohužiaľ nebolo to možné pretože jednoducho by to bolo malo e, dramatické následky pre obyvateľov Cypru, ak by sme to neboli urobili tak, ako sme to urobili. A pokiaľ ide o tú otázku, kde hovoríte o finančných potrebách, o zdrojoch financií, áno, máte pravdu, že tu boli viaceré výpočty a údaje v rámci rokovaní, diskusí, pretože sa tu porovnávali rozličné veci. Ten prvý program, ak to celé zjednoduším, a toto je skutočne zjednodušenie z mojej strany, ale pomôže to na vysvetlenie, to prvé rozhodnutie, ktoré bolo nie finálnym rozhodnutím, e, vychádzalo predovšetkým z čistých e, údajov a to druhé riešenie zase počítalo s inými finančnými údajmi, kde boli zakomponované aj mobilizácia interných zdrojov v Cípre a celé to súvislo s možným bailingom a tým riešením pre bankový sektor. Preto ten celkový údaj je oveľa väčší ako ten pôvodný ako tých požadovaných 7 miliard, ktoré vlastne sa očakávajú z domácich zdrojov, vrátane čiastočného bailingu a riešenia a vlastne toto je ten finančný problém, ktorý sme tu mali. Takže to je ako keby také zrkadlové zobrazenie tých desiatich miliard, to čo bolo tým stropom stanoveným členskými štátmi eurozóny. A pokiaľ ide o vašu otázku týkajúcu sa privatizácie a týkajúcu sa využívania plynu a zisku, Súčasť tohto programu, ako súčasť tohto programu niektoré štátne podniky očakávajú, že budú sprivatizované, to je súčasťou financovania toho programu a to bolo odsúhlasené a je to vlastne súčasť toho memoranda. A zisky z tohto, tej ťažby plynu nie sú považované ako súčasť tohto programu, ak na to ste sa teda pýtali. Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Teraz môžeme pokračovať. EPP, Venerlange, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja mám taký dojem, že nie bankový sektor je zodpovedný za krizu, ale práve trojka, keď som si vypočul toto, čo som tu počul, chcel by som celkom jasne povedať, že zodpovednosť za ten zlý vývoj v hospodárskom, politickom, ako aj bankovom sektore majú tie štáty, ktorých sa to týka, pán Ren celkom jasne povedal, že uplynulo 15 mesiacov, pokým vôbec začala, tu sa, začalo sa niečo robiť, že tu bola ochota niečo robiť. O tom teraz môžeme diskutovať, koľko chceme o tomto Eliza nie je problémom trojka. Trojka je riešením, nie je trvalým riešením, ale až trojka umožnila riešenia. To chcem celkom vyslovene tu zdôrazniť. To neznamená, že všetko, čo navrhla trojka, teraz e, môžeme prijať bez nejakej kritiky. Práve naopak. A preto moja otázka na jednej strane sa týka komisii. Ako je vôbec možné, že to bolo tak, že v tej prvý výsledok rokovaní tam bolo začlenenie vkladov od úrovne 25 eur, čo je vlastne proti právnym predpisom v Európskej únii a čo vlastne pri vkladateľoch e, porušilo tú dôveru, ktorú mali v bankový sektor a to v celej Európe. A ešte druhá otázka pre pána Asmusena. Nie je to tak, ako sa tu pýtal aj práve kolega liberál, v tom zmysle, že ECB príliš dlho dávalo lacné peniaze, dávala lacné peniaze ja nepoznám teraz konkrétne číselné údaje, ale jednoducho Centrálna banka na Cypre mohla kupovať ešte riskantné produkty a už keď mala problémy. A posledná otázka z mojej strany, máme tu ešte Cyprus, kde je ten sedemnásobný bankový sektor, máme tu Írsko, kde je 12-násobne veľký 12-násobne taký veľký ten bankový sektor, teraz to bude redukovať v oboch krajinách, napríklad na Malte máme 7-násobný bankový sektor, v Luxemburgu máme až 27-percentne väčší eh, eh, bankový sektor, ako vôbec je sociálny HDP štátu. Aký to môže mať vplyv? Môžete nám to vysvetliť, keď takto bankový sektor prevyšuje niekoľkonásobne možnosti štátu? Poprosím vás. Áno, takže budete môcť sa vyjadriť obidva, ale poprosím vás, buďte skutočne e, struční. Oli, chceš sa vyjadriť ty ako prvý, pretože otázka sa týkala najprv teba. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ja sa pokúsim byť stručný. Myslím, že ten základný údaj e, k tomu, čo sa pýtal pán Langen, by som povedal, áno, ide tu predovšetkým o reformu, reformu ekonomickej správy, na to sme robili spoločne a spoločne pracujeme v tomto úsilí a sústredíme sa predovšetkým na prevenciu, aby sa takéto situácie neopakovali, ktoré sú vlastne príčinou toho celkovej zlej situácie na Cypre. A podľa môjho názoru prevencia je vždy lepšia ako nejaká náprava. Naučili sme sa to bohužiaľ zo skúseností a takáto posilnená hospodárska správa pomôže eurozóne aj v budúcnosti vyhnúť sa takýmto neudržateľným makroekonomickým problémom. A pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa rozhodovacieho procesu na úrovni euroskupiny a rozhodnutia pri tom prvom balíčku, ktorý bol potom neskôr ešte doplnený a poupravený prostredníctvom druhého rozhodnutia, tak ako som už povedal z viacerých dôvodov, bolo veľmi ťažké dosiahnuť dohodu ohľadne programu týkajúceho sa Cypru, pretože tu boli viaceré kola diskusí, rokovanie na úrovni trojky a cyperskej cyperských orgánov, úradov, teda vlády, a takisto aj s členskými štátmi. Ako iste viete, Ehm, členské štáty sú vlastne majiteľmi toho mechanizmu, toho trvalého eurovalu a bolo tu ťažké dospieť k zhode, pokiaľ ide o plnenie podmienok týkajúcich sa poskytnutia finančnej pomoci Cypru. A v tomto kontexte by som chcel povedať, že táto nerozhodnosť a oddalovanie riešenia ako aj tie prísnejšie finančné podmienky e, limitovali tie možnosti, ktoré boli k dispozícii v tých finálnych štádiách celkového rokovania. Predovšetkým tá skutočnosť, že členské štáty eurozóny boli vôbec pripravené pomôcť e, vo výške iba do 10 miliard. A to viedlo k požiadavke v rámci ktorej Prus musel zmobilizovať interné zdroje prostredníctvom čiastočného rozhodnutia ktoré nazývame Dale In. Tým, že sa tu nedospelo, ak by sme neboli dos- našli nejakú zhodu, tak by to bolo bývalo horšie riešenie, pretože by sa týmto dostali do rizika všetky vklady v bankách. Ak by to nebola takáto garančná schéma, tak by to bolo celé viedlo e, jednoducho k navršeniu štátneho dlhu a to by bolo bývalo oveľa horšie tak pre Cyprus, ako aj pre celú eurozónu. Po prvom rozhodnutí následne euroskupina sa stretla vo forme konferencie, ktorá predsedala vlastne hlasovaniu samotnému v cyperskom parlamente a v tomto kontexte trojka jednomyselne, teda v rámci trojky sa to prijalo jednomyselne, a to by som chcel zdôrazniť, sa prijalo vlastne alternatívne riešenie, bez toho, že by to bolo postihlo vklady, ktoré sú menšie ako 100 tisíc eur. A rešpektovali sa tu samozrejme tie finančné parametre, ktoré boli stanovené euroskupinou. A cyperské úrady neprijali takúto, takéto odporúčanie trojky a následne našlo, došlo k opravnému riešeniu zo strany Euroskupiny ako aj cyperskej vlády. A ako viete, to finálne rozhodnutie jednoducho nezačlenuje e, tieto, tieto vklady v takej miere, to je teda ako to malo byť. Ďakujem, pán Asmusen, pokiaľ ide o otázku dĺžky e, pokiaľ ide o otázku veľkosti bankového sektora porovnaní s možnosťami štátu, Ďakujem pekne, pán Langen, za vašu otázku. Teda viaceré otázky, pokiaľ ide tú prvú časť, pokiaľ ide o ELA, poskytnutie ELA e, takým bankám ako Lajky a otázke, či grecké banky príliš nakupovali už aj v čase, keď boli tu veľké problémy. Ja som túto otázku počul už v minulosti a ja skutočne nie som ten, ktorý by mal odpovedať na túto otázku, pre všetkým na tú druhú časť, pretože ako som povedal, my ešte stále nie sme banka, ktorá má právomoci dozorného orgánu, takže ja nemám ešte stále detailné informácie týkajúce sa týchto otázok. To, čo my vidíme na úrovni dozornej rady v ECB, tak musím povedať, že boli podkapitalizované banky, boli vyčlenené z normálne, normálnych procesov monitor, mo, menových procesov a tie opatrenia boli vlastne presunuté na ELA a to je vlastne právomoc v rámci štátu a dvotretinovou väčšinou môže dozorná rada ECB iba namietať voči takémuto postupu, ak to nie je v súlade e, s pravidlami. Ale podstate to rozhodnutie záviselo od Centrálnej banky Cyper, Cypru. A pokiaľ ide ten širší význam tej vašej otázky, že čo vlastne robí z bankového sektora zraniteľný bankový sektor, a smete sa, ja sa budem snažiť to špecifikovať, takou odpovedou, že e, nie je to vždy rovnaká odpoveď. Nie je to vždy iba veľkosť bankového sektora, pokiaľ ide HDP tej ktorej krajiny. Ako som sa už snažil povedať, je to príliš jednodušené vysvetlenie, Napríklad e, sa veľmi dobre vie, že bankový sektor v Slovensku čelí ťažkostiam a potrebuje pravdepodobne dodatočný kapitál, ale celkový ten bankový sektor krajiny je iba 150 HDP krajiny. Avšak na druhej strane iba čisto veľkosť, ako ste už tu správne citovali, veľkosť bankového sektora vo vzťahu k HDP pri takých krajinách ako je Malta, Írsko alebo Luxembursko. A chcel by som celkom jasne povedať, že v rámci EÚ nemáme žiadny taký bankový sektor, ktorý by bol porovnateľný s tým, s tou situáciou, ako máme na Cypre. Malta, Írsko, Luxembursko jednoducho sa nemôžu porovnávať s tou situáciou, ako máme na Cypre pretože sa musíme pozrieť hĺbšie na štruktúru vkladov, a teda aktív a pasív bankového sektoru. Musíme sa bližšie pozrieť na túto situáciu, aby sme mali určitý indikátor, eh, pokiaľ ide o to, do akej miery je tá zraniteľnosť bankového sektora závislá od toho, či tento sektor eh, je atraktívny pre zahraničné vklady. Môže to byť do istej miery signál zraniteľnosti, ale nemusí to byť signál zraniteľnosti. Čiže otázka je, skôr to, že v akej mene e, ste atraktívni pre vklady zo zahraničia a e, pokiaľ ide aj o medu, v rámci ktoré sa tieto pôžičky z týchto bank poskytujú. Takisto tu zohráva otázku, zohráva úlohu aj otázka, že ako rýchlo sa môžu súvahy bank, e, ako môžu rýchlo tieto súvahy bank vypršať. A pardon, ako sa môžu rýchlo rozšíriť. A Takisto to súvisí s otázkou, že či to je riziko iba domáceho bankového sektora, alebo či to napríklad v prípade, v lepšom prípade, napríklad v prípade Malty, kde väčšina bank v bankovom sektore je vlastne v rukách veľkých medzinárodných bank, ktoré interným spôsobom môžu zastrešiť tie rizika lepším spôsobom, pokiaľ ide o jednotlivé pobočky v krajine. Takže treba sa jednoducho pozrieť na jednotlivé konkrétne prípada, pokiaľ ide o štruktúru pasíva a aktív a nesúvisí to iba s veľkosťou toho bankového sektoru. Áno, ďakujem. Ako vidím, máme veľký problém s udržaním času, takže pokiaľ ide o ďalšie otázky, súvisí to skôr s tým, že či budeme môcť pracovať dlhšie, ako máme stanovený ten časový harmonogram. Teraz zostane slovo Gunnar Hockmar za EPP. Už to nie je? Možno pani Kratce. Čigona tu je? Thank you very much. Uh, I, so it's here you're sitting. Ďakujem veľmi pekne. Tuto sedím, pani predsednička, prepáčte, ja som bol mimo miestnosti. Chcel by som sa v prvom rade, teda pokiaľ ide o tú otázku, o ktorej tu hovoríme, e, sa schopiť príležitosti a informovať výbor, že dnes dopoledne sa nám podarilo dosiahnuť dohodu na úrovni tieňových spravodajcov, pokiaľ ide o rozhodnutie o vymáhaní. A, e, takže budeme môcť hlasovať 20. mája a e, nad rámec do časového rámca, ktorý máme k dispozícii, by som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom pretože urobili skutočne výbornú prácu a ja im týmto ďakujem. A pokiaľ ide o tú otázku dnešného dopoludnia, tak by som, pani predsednička, chcel sa spýtať dve otázky našim steným hosťom. Sa položím tieto otázky. Prvá otázka je, že aký, aké ponaučenie e, môžeme dedukovať z toho, čo sa udialo na Cypre. Prvé to ponaučenie sa týka skôr toho, že akým spôsobom budeme hovoriť o tých postupoch, ktoré tu boli ktoré tu boli v zmysle oddialovania toho riešenia v kontexte balíčka stability, pretože tu máme na jednej strane taký protiklad rast, ktorý ako keby bol v protiklade s úsporami a so škrtmi. A my musíme jednoducho sa držať pravidel, ktoré máme dispozícii. Tu je veľký rozdiel, pokiaľ ide o oddialovanie riešení, ak je tu možnosť dosiahnuť nejaké konkrétne výsledky oveľa skôr. Ale zároveň tu je zase ten protiklad, že kedy konať, keď sú tu potrebné kroky. A pokiaľ ide o Cyprus, tak tam sme videli celkom konkrétne, že čo sa deje, keď sa nekoná. Jednoducho tam sme nedodržiavali tie pravidlá. A výsledky, ako celkom jasne vidíme, sú priam tragické a majú vážne konsekvencie dopady pre celú krajinu. A ja by som sa preto chcel spýtať oboch našich cených hostí, že ako sme sa poučili z tejto situácie, pokiaľ ide o to, ako komisia vlastne chce v budúcnosti zabezpečiť to, aby členské štáty dodržiavali pravidla paktu stability. A pre vás, pán komisár, mám otázku, že ak komisia takýmto spôsobom oddialuje plnenie oddialuje nejaké riešenie, ak štát eh, nedodržiava pravidla paktu stability. Eh, Zabezpečili ste v plnej miere, že teraz členské štáty už budú robiť konkrétne kroky, ktoré sú potrebné na to, aby jednoducho vyargumentovali tie opoznenia, ktorými, ktorými, ktorých sa dopustili. Ďakujem. Pán komisár. Ďakujem pekne. Najprv by som chcel zablahoželať teda vám a teňovým spravodajcom celému výboru za to, že sa vám podarilo dospieť k tomuto veľmi dôležitému výsledku a ďakujem vám veľmi pekne, pretože táto smernica pretože tento návrh smernice je veľmi dôležitý a je to konštruktívne riešenie do budúcnosti. A pokiaľ ide o to vaše riešenie, pokiaľ ide o tie ponaučenia, ktoré tu máme ohľadne tej situácie a v súvislosti s fiskálnou politikou, tak tu súvisím s vami, súhlasím s vami, pardon, že ak na jednej strane zdôrazňujeme strednodobú udržateľnosť verejných financií a na druhej strane štruktúrálne vyhodnocovanie verejných financií tak nesmieme zabúdať na to, že členské štáty sú zodpovedné za to, že ak môžu e, postupovať rýchlejšie, tak by to mali urobiť, ale takéto riešenie bolo možné z viacerých dôvodov. To, ten prvý dôvod je skôr ten, že v Európe členské štáty majú eh, v fiskálnej politike skutočne navýšenú dôveryhodnosť pre, za, pre finančný sektor a ten druhý dôvod sú aj tie rozhodné kroky, ktoré vlastne prijala Európska centrálna banka v tom zmysle, že stabilizovali trhy. A tretí dôvod, takisto kľúčový, je, že tu hospodárska správa bola posilnená a týmto spôsobom máme teraz k dispozícii strednodobý rámec, ktorý je odolnejší pokiaľ ide o prispôsobenie fiskálnej politiky a pokiaľ ide o ďalší progres v štruktúrálnych reformách. Podľa môjho názoru posilnená hospodárska správa a celkový tento, táto paleta opatrení, ktoré máme k dispozícii, to sú dostatočné nástroje na to, aby sme zabezpečili, že členské štáty budú dodržiavať svoje záväzky a my predložíme naše vyhodnotenie efektívnosti týchto krokov v rámci toho vyhodnocovacieho procesu koncom tohto mesiaca v porovnaní s jednotlivými odporúčaniami, ktoré sa dostali konkrétnym členským štátom. A ja sa teším na to, že sa vrátim do vášho výboru. Myslím, že už máme celkom stanovený aj konkrétny termín začiatkom júla a budeme pokračovať v diskusii o tejto veľmi dôležitej diskusii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, ale ste si istí, že tie členské štáty, ktoré sa omeškali, urobili konkrétne reformy a rozhodnutia, ktoré vlastne boli dôvodom pre takéto omeškanie a že urobili patričnú nápravu? Čo znamená e, plne istý, 100% istý? Čo v živote je 100% isté? A úplne jednoznačné. A pokiaľ ide o tie členské štáty, smerom ku ktorým e, navrhneme e, korekciu nadmerných deficitov, tak očakávame, že oni využijú, využijú ten čas a tú príležitosť na štruktúralne reformy, ktoré pomôžu posilniť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest e, v mnohých krajinách. Je nevyhnutné, aby e, tie konkrétne krajiny prijímali odvážne a rozhodné aktivity, tak aby dokázali uvoľniť ten kľúčový potenciál a tým pádom naštartovať tvorbu pracovných miest, ktorá je mimoriadne potrebná v súčasnej Európe. A preto je naozaj nevyhnutné, aby sme sa pozreli tak na štruktúralne reformy, ako aj na e, fiskálnu e, politiku v tom istom kontexte. A to je našim úmyslom, našim zámerom. E, napríklad, pokiaľ ide o Francúzsko, je pri najmenšom tak dôležité, ak nie dokonca dôležitejšie, aby naozaj Francúzsko sa zapojilo do konkrétnych a presvedčivých štruktúrálnych reformiem, reformiem a tým pádom e, posilnil naštartovali hospodársky rast a teda aj zamestnanosť. Ale očakávate vraj pán Hokmar, e, nie, pardon, vraj pani Bousová, e, ešte ECB má dostať priestor, 7 minút ste mali. Ja idem 11.30, dúfam, že Pablo bude môcť to troška predlžiť, ale ak budete eh, klásť komplikované otázky, tak potom aj tá odpoveď bude dlhšia ako 5 minút teraz ECB na tie otázky, ktoré smerovali na jej adresu. Nech sa páči, Pervanš, faktická poznámka, vy už teda čas. Hovorili sme v programe tejto schôdze, že ide o trojku. Pokiaľ ja viem, tak otázka toho termínu, toho kalendára, pokiaľ ide o stabilitu e, vo Francúzsku, tak to nie je nejaká, nejaký predmet, e, ktorý by riešila trojka. E, neviem, ako je možné, aby sa riešila takáto vec na takomto fóre, na tejto schôdzi. Ja už som sa dávno vzdala pokusov o disciplinovanie poslancov. Pôjdeme na ECB. E, pani predsednička, je mi ľúto, ale hovoríme predsa o ponaučeniach z krízy a máme predsa nárok klásť otázky, ktoré sa týkajú ponaučení, ktoré sme si z krízy vzali alebo vyvodili. Okay, with the permission of the chair... E, s láskavým dovolením e, pani predsedničky sa pokúsim stručne odpovedať na vaše otázky, pán Hekmark. Podľa nás a to súvisí e, s krajinami, na ktoré sa vzťahuje program, aj, na krajin, aj s krajinami, ktoré, na ktoré sa program nevzťahuje. My neukazujeme prstom, že toto sa týka len krajín, ktoré spadajú do programu prispôsobenia. E, tá e, debata tá úspory versus rast, to je úplne nesprávne nastavená debata, lebo kto je proti rastu, pravdepodobne nikto. Otázka je, ako môžete zabezpečiť trvalo udržateľný rast v stále rýchlejšie starnúcej populácii podľa nás e, potrebujeme fiskálnu politiku, to je v súlade s potrebami stability v rámci jednotnej meny. A tu nedošlo k zmene e, z dôvodu nejakého vývoja, či už na Cypre alebo v inej krajine, len to bolo posilnené, tá potreba, úprimne povedané, pretože na jednej strane hľadáme udržateľnejší rast a Oli e, sa toho dotkol, je zároveň pravda, že fiskálna konsolidácia je trvale prítomný jav z dôvodu vysokého zadlženia v mnohých krajinách eurozóny. Len 5 krajín máme a je vhodné ich spomenúť, ktorých úroveň dlhu je pod 60-percentnou hranicou, tým prahom. Slovinsko, Slovensko, Luxembursko, Fínsko a Estonsko. Nie Francúzsko, nie Nemecko, ani nejaké iné ďalšie krajiny To znamená, že musíme ísť cestou e, zdravej fiskálnej politiky. Máme strop e, dlhový, to nestanovuje americký kongres ani Európsky parlament, to je jednoducho stanovené trhmi pre viaceré krajiny. A teraz čelíme tej náročnej úlohe, a to je teda na Oliho, na Olim a na jeho kolegoch, aby využil e, flexibilitu existujúceho paktu rastu a stability, ale aby pritom sme nestratili tú perspektívu jasného cieľu dosiahnutia jednoznačne úrovne 60 dlhu z HDP. A to potvrdila nedávno prijatá legislatíva aj tu na pôde parlamentu. Ďakujem. A teraz Sanchez Presedo. E, ďakujem veľmi pekne. Vítajte páni, obidvaja. E, otázka moja sa skôr týka výhľadok do budúcnosti. E, chcel by som hovoriť o stabilite programu asistencie alebo pomoci a o tých podmienkach úspechu takéhoto programu. Medzinárodný menový fond sa vyjadril, že najväčšia hrozba pre finančnú stabilitu v Európe je nejaká hospodárska stagnácia alebo zhoršovanie sa stavu od začiatku krízy. Spojené štáty nielenže zaznamenávajú vyšší rast a väčšiu tvorbu pracovných miest v porovnaní s nami, majú aj lepší vývoj celkového pomeru e, dlhu. E, verejný dlh e, stúpol v Spojených štátoch, ale súkromný dlh sa znížil. Nám sa to nepodarilo. Moja prvá otázka preto znie nasledovne. Prispôsobíte makroekonomické politiky tak, aby ste zabezpečili úspech. Po druhé, spoločnosti úvery sa musia opäť naštartovať, tak aby teda Európska centrálna banka má dôležitú zodpovednosť pri zabezpečovaní e, úverov pre malé a stredné podniky krajiny, ktoré sú predmetom finančnej pomoci, naozaj e, musia mať e, možnosť financovať svoj sektor malých a stredných podnikov. A posledný aspekt, rodiny. Nikto nehovoril o tých škodách, ktoré rodiny, respektíve malí vkladatelia, depozitóri zaznamenali, ktorí Mm, zaznamenali obrovské straty vo svojich úsporách, ale mali by sme ešte ďalej. E, nemala by tá finančná pomoc ísť aj ďalej dole a smerovať na tie najzraniteľnejšie rodiny? A moja strana pripravila v tomto ohľade aj niektoré návrhy. Thank you, thank you for your questions, sir, which, e, Ďakujem, ďakujem pekne za otázky ťažko sa mi to dávať do nejakých kategórií, že aké ponaučenia vyplývajú zo situácie na Cypre a čo urobíte v budúcnosti. A pokiaľ ide o mňa, položili ste veľmi dôležitú otázku, pokiaľ ide o tú finančnú, finančnú pascu alebo tie mimoriadne náročné úverové podmienky, eh, hlavne v mnohých štátoch Južnej Európy pretože e, taká ekonomická história, aspoň pokiaľ viem, nepozná situáciu, kedy by hospodársky rast bol možný bez rastu úverového. A my vieme, že e, teraz trpíme výraznou finančnou fragmentáciou v Európe, kde podobné e, typy podnikov alebo respektíve domácnosti, ale keď uvažujete v intenciách hospodárskeho rastu, tak ide hlavne o podniky, dostávajú úvery len za výrazne vyššie úrokové sadzby v južnej Európe v porovnaní s tými kľúčovými jadrovými krajinami Európy. A preto je podľa mňa veľmi dôležité, aby európske inštitúcie v rámci svojho, každá európska inštitúcia v rámci svojho mandátu pracovala na prekonaní súčasnej pasce likvidity, tak povediac, to je zároveň pasca financovania v južnej Európe Hovorili ste aj o Európskej únii, hovorili ste o Spojených štátoch, porovnali ste ich. Myslím si, že tu sú dva rozdiely, pokiaľ ide o e, management, crisis management alebo riešenie krízy a nejaké naštartovanie hospodárskeho rastu. Spojené štáty skôr e, vstúpili do tej krízy, e, finančná kríza ich najviac postihla 2007, prehlbila sa 2008, zatiaľ čo v Európskej únii 2009 prišla tá vlna a tá dlhová kríza skutočne prepuklo v roku 2010. A druhý rozdiel je, že Spojené štáty, a naozaj treba, eh, treba to uznať, eh, že oni veľmi rýchle eh, tie finančné opravy, tak povediať, realizovali a urobili to veľmi rýchle veľkým výstrelom, tak povediať, z bazúky po tom, čo tu bola kríza Lehman Brothers v 2008 a tie opatrenia v 2089 boli dobré a vydláždili cestu pre lepšie podmienky pre hospodárske naštartovanie, naštartovanie hospodárskeho rastu. Pre Európu z toho vyplynulo následovné ponaučenie. Mali by sme tie finančné opravy čo najskôr realizovať, zabezpečiť rekapitalizáciu, rekapitalizáciu bankového systému, e, vytvoriť e, bankovú úniu a vytvo- teda vyriešiť tú pascu, tak povedať, z likvidity, ktorou trpíme v súčasnosti hlavne teda na juhu Európy. Ďakujem pekne, e, pán Ren. A teraz, keby mohol pán Asmusen, stručne, áno, pokúsim sa. Dva aspekty. Poprvé, ako môžeme obnoviť uverovanie e, úvery a Oli, podporím to, čo si povedal na konci. Sporovnával e, si s Spojenými štátmi našu situáciu. Spojené štáty reagovali rýchlejšie, pri najmenšom, keď si čistili tie súvahy a keď istým spôsobom rekapitalizovali banky v istom zmysle Európa tu zaostáva. E, my sme neobnovili plnú dôveru v súvahy, e, skôr ako neobnovíme plnú dôveru v súvahy bankov, bank, tak tá miera uverovania sa nedostane na úrovne, ktoré si želáme. A aby som bol teraz konkrétny v tom príklade, v tých návrhoch legislatívnych, pokiaľ ide o ten jednotný dohľadný mechanizmus, je tam aj požiadavka na preskúmanie kvality aktív, ktorý musí prebehnúť skôr, ako by naštartovaný ten single supervisory mechanism, ten jednotný mechanizmus dohľadu. A to je podľa mňa dobrá príležitosť na to, aby sme urychlili tie naše úsilie, aby sme vyčistili súvahy bank tu v Európe. Keď ide o poskytovanie úverov, hlavne pre malé a stredné podniky, vy ste sa toho dotkli, to v častiach eurozóny je skutočne problémom a my otvorene, s otvorenou myslou pristupujeme k tomu v rámci ECB, čo môžeme spraviť v rámci nášho mandátu na to, aby sme pomohli. To osobitne sa dotýka poskytovania likvidity pre banky. Myslím, že sme tu spravili kus práce. A zdá sa, že v princípe je toto vždy ten problém, že tá likvidita nezabraňuje bankám v úverovaní a poskytovaní úverov. Je to buď nedostatok kapitálu, respektíve zvyšovaná averzia voči riziku, ktorá im zabraňuje v úverovaní. A tieto dve, dva elementy, kapitál a averzia voči riziku, skôr je vhodné to smerovať na iné inštitúcie, ako je komisia alebo Európska investičná banka, ale my spravíme v rámci nášho mandátu, čo môžeme, pretože naozaj ste sa dotkli také principiálnej otázky, ktorá sa dotýka naozaj mnohých krajín v rámci eurozóny. Ďakujem pekne, eh, pán eh, Asmusen a teraz Rodi Kracer za EPP. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήθελα να απευθύνομαι και στα δύο θεσμικά όργανα και η ερώτηση... Ďakujem pekne. Chcela by som sa obrátiť na obe inštitúcie prítomné. moja otázka súvisí s tým, o čom sme hovorili. Likvidita a schopnosť bank pomôcť skutočnej ekonomike, reálnej ekonomike. V tejto chvíli sme svedkami toho, že hospodárska kríza ovplyvňuje banky. Veľmi často je tu nedostatok perspektívy, pokiaľ ide o Cyprus. Napríklad e, tam sme nezohľadnili tie e, slabé stránky, ktoré už boli známe. Dovolte mi teraz konkrétne sa vrátiť k situácii bank. A pokiaľ ide o tie dlhopisy, teda v kontexte Bazileja 3 HSBC publikovala štúdiu v tom zmysle, že 3,3 miliardy nového kapitálu by bolo potrebných na to, aby e, bola kompenzovaná, kompenzovaná škoda, ktorá e, bola spôsobená tou záchranou bailoutami. Neviem, akými e, údajmi vy disponujete a či, aký je váš názor na takéto odhady, ale rada by som si vypočula názor. Po druhé, domnievate sa, že tie banky naše dokážu splniť požiadavky vyplývajúce z Bazileja 3? Neobávate sa isté eskalácie, ktorá by negatívne ovplyvnila banky a s možnými dôsledkami na, e, v súvislosti so smernicou o vlastných zdrojoch, vyplývajúce zo skutočnosti, že nedokážu banky naplniť požiadavky trhu? I think, uh... The larger part of this question is uh, rather directed. Myslím si, že veľká časť uh, tejto otázky skôr smeruje na pána Asmusena, ktorý môže zvážiť uh, reakciu na tú otázku. A ja by som chcel reagovať na tú časť, kde ste hovorili o potrebe zabezpečiť likviditu do skutočného hospodárstva reálnej ekonomiky a využiť tú možnosť počiarknúť dôležitosť reštrukturalizácie a rekapitalizácie bank, v rámci gréckého programu, pretože to e, je v skutku e, podstatné, aby sme zabezpečili opätovné naštartovanie uverovania, aby sme e, zabezpečili prísun, prílev teda tých úverov do reálnej ekonomiky a tým naštartovanie rastu. V tejto súvislosti je tu jasná väzba na Cyprus, pretože ako viete, grecké pobočky trých veľkých domácich cyperských bank boli odpredané z troch dôvodov Poprvé, e, ten predaj e, kľúčovým spôsobom prispel k zníženiu veľkosti cyperských bank a e, prerušil tú nákazu, ktorá sa šírila medzi Cyprom a Gréckom. Po druhé, vzhľadom na tú celkovú situáciu na Cypre vznikali obavy, že gréckí vkladatelia môžu presunúť svoje peniaze inám a preto predaj e, gréckých pobočiek z pohľadu cyperských bán, napriek tomu, že bol nákladný, ešte stále bol menej e, nákladný, ako ich si ponechať a vidieť ich kolaps vo forme konkurzu, respektíve neschopnosti. Po tretie, takéto veľké ťažkosti e, greckých pobočiek mohli spochybniť obnovenú dôveru v grécky bankový sektor, ktorý teraz opäť láka vklady po dvoch rokoch e, výrazného prepadu. To je veľmi dôležité z pohľadu dobrého fungovania bankového systému. Čiže už od samého počiatku e, Trojka podporovala grécku aj cyperskú stranu e, v tom, aby rokovali o predaji týchto cyperských bank. Tieto strany vstúpili do bilaterálnych rokovaní. Trojka tam bola ako nejaký mediátor a zmluvu o predaji podpísali nakoniec 26. marca. A ďakujeme pekne, pán komisár, pán Asmusen. Áno, ďakujem. Pani Kracer, pokiaľ ide o vašu prvú otázku, nie som si istý, o akej štúdii ste hovorili, kde e, sa uvádza tá suma 3,3 miliardy. E, čiže ja vám dám potom v písomnej odpovedi vedieť, potom čo si objasníme, odkiaľ pochádza ten údaj, čiže potom to vypočutí. Ďakujem. Druhá všeobecnejšia pripomienka ohľadom, ohľadom Bazileja 3. Naozaj sme pevne presvedčení, že Bazilej 3 je v centre reformy e, finančného sektoru, a teda tej agendy opravy. A to súvisí s dôverou v istú životaschopnosť v súvach bank. Čiže je tu jasná potreba lepšieho a kvalitnejšieho kapitálu. Ak som to správne pochopil, tak vaša otázka bola, sa týkala toho, či nežiadame od bank príliš veľa. Myslím si, že sa to dá podložiť aj údajmi, že od roku 2008 a od konca minulého roku v priemere tá kapitálová situácia, e, ktorá bola nameraná v tom stupni 1, v tých bankách stupňa 1, sa naozaj e, výrazne zvýšila, zlepšila, ale zároveň sme svedkami toho, že tie kapitálové nárazníky sú distribuované veľmi nerovnomerne medzi tými európskymi bankami. A z toho vyplývajú otázky e, na úrovni investorov a to e, môže obmedziť nejakým spôsobom zabrániť tomu opätovnému naštartovaniu úverovania. Musíme teda si dať do rovnováhy tie vyššie kapitálové požiadavky z pohľadu finančnej stability, ale zároveň sa musíme ubezpečiť, že banky budú vedieť robiť ich kľúčovú úlohu a tým je poskytovanie úverov pre hospodárstvo. Čiže to je taká kritická rovnováha, ale myslím si, že hlavne tie posledné novely, ktoré sa týkali eh, Bazileja 3, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky a uverovanie pre malé a stredné podniky, tak to je práve nastoliť takéto, takéto rovnováhu. A potom vám dám vedieť ďalej v písomnej odpovedi dve otázky ešte. Pán Simon a ja e, navrhujem, aby sme to spravili naraz a potom spolu aj odpoviete. Pán Simon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Ren, pán Asmusen, som vám vďačný, že ste to spoločne popísali, tú budúcnosť bankového systému finančného. E, pán, pán Rasmussen, to, čo som ja ako spravodajca vnímal veľmi citlivo vo vašej e, výpovedi, e, vy ste jasne vyzdvihli nevyhnutnosť legislatívy, pokiaľ ide o to riešenie je tu nevyhnutnosť zabezpečiť tie vklady. Nechcem tu viesť diskusiu o zabezpečovacích fondoch európskych ale keď si vezmeme do úvahy ten návrh komisie, pokiaľ ide o tie zabezpečovacie fondy, pokiaľ je tam tú výšku tých fondov, pokiaľ ide o tie e, časy, v rámci ktorých majú, majú e, vybudované takéto fondy. Európsky parlament, Európska komisia e, sa plne stotožňujú s tým, čo majú robiť. Parlament istým spôsobom modifikoval v prvom čítaní viac ako 88% odhlasovaných, teda odovzdaných hlasov. Rada každopádne blokuje tento návrh mimo iného, a to je ten kľúčový bod, aj kvôli tomu, aký šta- stabilný má byť vlastne takýto fond vkladov, ak rýchly má, má, rýchlo má byť postavený, vybo- vybudovaný. Keď trojka predstavuje svoje výhľady pre bankovú úniu, tak by sme boli veľmi vďační, keby jasne e, smerovala slova aj na radu, pokiaľ ide o výšku takýchto fondov, pokiaľ ide o spôsob, ako budú vytvárané ktoré majú byť tvorené aj na národnej úrovni a takisto aj pokiaľ ide o rýchlosť, ako sa máme dospäť, do, do, do, dopracovať takéto stability. Ďakujeme za túto otázku a teraz vlastne tá otázka bola na pána Asmusena. Súhlasím s vami aj s pánom komisárom, že je tu potrebné uplatniť mechanizmus pomoci v rámci potreby fiskálnej konsolidácie a v rámci reforiem. Ale Zatiaľ finančné trhy ostávajú rozdrobené a proste bežný občan ťažko sa dopracováva k nejakému úveru. Hovoríte tu o dôvere, pán Amusen, súhlasím s vami, ale musíme si byť vedomí toho, čo sa stalo na Cypre a že toto určite má dopad na pokles dôvery teda a jednoznačne aj vo vzťahu k reálnej ekonomike. A úrokové sadzby, áno, to je tiež dôležitý moment, ale ja pochybujem o výsledkoch reálnej ekonomiky v dôsledku rozdrobenia trhov, o ktorom som už hovoril. A preto trvám na tom, že to, čo sa stalo na Cypre, sťažuje ešte stále situáciu a to súvisí s tou fragmentáciou. Čiže otázka je, či existuje eh, v centrálnej v ECB teda nejaký plán, ako túto fragmentáciu trhov riešiť a ako zabezpečiť poskytovanie úverov aj pre malé a stredné podniky v lepšej miere. A v nemeckej tlači sa dnes hovorí o tom, že ECB hovorí o tom, alebo uvažuje o tom, že vykúpi alebo odkúpi zlé dlhy z bank v Južnej Európe. Takže dávame najprv slovo pánovi komisárovi Rénovi a potom pánovi Amusanovi. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem za slovo. Myslím, že v podstate sú tu dve otázky, ktoré smerujú na ECB. A, pokiaľ ide o pripomienku, ktorú vyslovil pán Simon, Súhlasím s vami, naozaj potrebujeme jednotnú koncepciu bankovej únie a som presvedčený o tom, že vlastne vy, aj my, teda parlament, aj komisia, e, máme na toto rovnaký názor. Pán komisár Barnier už pripravuje takýto mechanizmus a ešte pred letnými prázdninami budeme predkladať legislatívny návrh, ktorý sa tohto týka. A veľmi podrobne sa venujeme prípravám aj v oblasti jednotného systému garancie vkladov. Toto je tiež veľmi dôležitá súčasť eh, bankovej únie. Máme skúsenosti aj z USA, že legislatíva z roku 1994, ktorá sa týka ochrany vkladov, tak to sa ukázalo ako veľmi dôležité pri predchádzaní krízam v bankovom sektore. Aj s tým, že vlastne tá posledná inštancia z hľadiska poskytovania úverov, a garancie týchto úverov je potom Centrálna banka. A tým sa dá predísť krízam. Prvnež dám slovo pánovi Asmusenovi a vzhľadom na to, že toto je mm, posledná možnosť, kedy sa ja vyjadrujem. Chcem zdôrazniť, že prebieha veľmi otvorená výmena názorov a verím, že bude aj pokračovať. A vlastne poučme sa aj zo, z nedávnej skúsenosti, predovšetkým vo vzťahu k tomu, ako môžeme zlepšiť eh, správu hospodárskych záležitostí. Ďakujem pekne, pán komisár Slovan, pán Asmusen. Ďakujem za slovo. Najprv k otázke pána Simona. Som si vedomý toho, že prebieha debata o návrhu komisie. Je to už na stole nejakú dobu, aby som pravdu povedal, a bol som svetkom viacerých debát v rade a myslím, že z našej strany je tu veľká podpora. Tento prvok, ktorý sa týka zabezpeč- garancie vkladov, myslím, že ten bude už realizovaný čoskoro, a ako práve Oli Ren naznačil, je to súčasť budúceho plánu, dlhodobého teda, pokiaľ ide o jednotný systém garantovania vkladov. To je súčasť bankovej únie a v rámci ECB samozrejme chceme, aby boli všetky potrebné prvky na svojom mieste, aby ten systém potom celkovo fungoval z hľadiska menovej únie. Čiže musíme pozerať aj na celkový obraz. Otázka, ktorú predložilo predsedníctvo, teda pán predseda. Myslím, že finančné trhy sú ešte stále fragmentované v eurozóne a toto samozrejme zhoršuje aj realizáciu našej monetárnej politiky z hľadiska jej nástrojov, ale taktiež vidíme aj to, že od leta minulého roku táto fragmentácia je troška menšia. Ešte síce existuje a treba jej venovať pozornosť, ale už sa začali prijímať zo strany členských štátov, aj inštitúcií, aj zo strany ECB, sa začali prijímať kroky, aby sa tá fragmentácia znížila. A môžeme to merať napríklad aj tým, že niektoré krajiny si stanovali, stanovali svoje ciele, ako riešiť nerovnováhu alebo nevyváženosť. Toto hlavne problém bol v súvislosti s medzibankovými službami, tam bol problém v súvislosti s tou fragmentáciou. Vlastne vrchol sa dosiahol v Lani v auguste a vtedy nastal pokles fragmentácie zhruba o 20 Samozrejme, ešte sme ďaleko od tej normálnej situácie, ale už zaznamenávame určité zlepšenie na tomto poli. Okrem toho, samozrejme, sú určité veci, ktoré môžeme urobiť my v súvislosti s fragmentáciou a iné kroky musia prijať vlády jednotlivých štátov dôvera, ktorú majú investi, investori a aj spotrebitelia voči bankám, s tým súvisí. Hovorí sa aj o tzv. neštandardných opatreniach, ktoré za posledné dva roky prijala ECB, poču, počínajúc nejakým LTO a po OMT a ďalšie nástroje. Toto sú neštandardné opatrenia, ktoré majú riešiť otázky kde nastalo zhoršenie situácie v dôsledku fragmentácie. Čiže treba vytvoriť celý súbor nových nástrojov a to sa týka hlavne niektorých oblastí únie, kde je situácia dosť sporná, ale dôležité je, aby tie zlepšenia nakoniec sa dostali až do rodín a e, teda ku konečnému zákazníkovi, spotrebiteľovi, k podnikom. A pokiaľ je ten článok, ktorý ste videli e, a citovali z neho, zrejme to je z novín Die Welt, tak ide o to, ako by sme mohli podporiť poskytovanie úverov malým a stredným podnikom. Nakoniec my sme otvorení v tejto veci, že budeme skúmať všetko, čo je v rámci nášho mandátu, aby sme mohli riešiť aj otázky cenných papierov v súvislosti so zlepšením situácie malých a stredných e, podnikov, aj tzv. asset-backed securities. A je to súčasť debaty o poskytovaní úverov malým a stredným podnikov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne pánovi komisárovi Oli Rénovi aj pánovi Asmusenovi z Centrálnej banky. Európskej a ďakujem vám všetkým a ďakujem taktiež tlmečníkom, že zostali dlhšie. Budúce zasadnutie bude 20. mája v Štrasburgu. Ďakujem vám za pozornosť, tým končím zasadnutie výboru. Dovidenia.